Colleagues, may I have attention, please? Poprosím vás o pozornosť, vážení. Vítajte v Bruseli po letných prázdninách. Dúfam, že ste mali príjemné prázdniny, každý z vás. Chýbal mi ten dážď. Keď som prišiel do Bruselu včera, Všimol som si, aký dôležitý je dážď. Začnime teda programom, prijatím programu schôdze. Máte pred sebou materiály, predbežné poznámky. Jörg Lunchfried kolega, ktorý je spravodajcom jednej zo správ, z materiálov, ktorým sa budeme venovať a o ktorých budeme dnes hlasovať, ma poprosil, aby sme preskočili diskusiu k bodu 13 predbežného programu, ktorý sa týkal zmeny a doplnenia nariadenia stanovujúceho režim spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím. Takže tento bod vypadáva, bod číslo 13. A tiež nám komisia oznámila, že čo sa týka energetiky, Nemôže sa zúčastniť diskusie k bodu 14 dnešného programu. Bod 14 sa nazýva k novej energetickej strategii pre Európu. Tak či tak, budeme s bodom 14 pokračovať bez účasti komisie. Žiadate o slovo? Áno. Rád by som sa k bodu 12 opýtal, či by bolo možné posunúť to, pretože niektoré politické skupiny ešte doteraz nevymenovali spravodajcov a ani moja politická skupina tak neurobila a bol by som rád, keby sme o tom mohli diskutovať až po Štrásburgu, keď e, budú mať politické skupiny možnosť vymenovať spravodajcov. A teraz bez mikrofónu. Vyjadrili ste svoj názor tento bod bude odložený na neskoršie príležitosti, takže bod 12 z dnešného programu tiež vypadáva. Inak nie sú žiadne námietky k programu. V tom prípade je predbežný program schválený a prijatý. Bod 2 programu schválenie zápisnice zo schôdzi ktoré sa konali v júni a v júli. Ak nie sú namietky alebo poznámky, tak tieto zápisnice budú do konca dnešného zasadnutia prijaté. Potom sú tu tri oznámenia predsedajúceho. Ako vždy, toto stretnutie bude vysielané cez web, okrem tej časti, ktorá nebude prístupná verejnosti. A všetky materiály, ktoré sú podstatné pre toto stretnutie, boli rozposlané. A napokon aj náš newsletter práve vyšiel. Upozorňujem naň. Je to vynikajúco odvedená práca. Tak pokračujeme, začneme hlasovať. Začíname bodom 4. Poprosím, pripravte si hlasovacie kartičky. Prvým dokumentom, o ktorom budeme hlasovať, je poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike. Spravodajkyňou je Juliu Winkler e, z platformy ľudovcov. Prijali sme 5 pozmeňujúcich návrhov na júlovej schôdzi a pre vašu informáciu podľa toho, čo viem, rada súhlasí s týmito pozmenujúcimi návrhmi, takže prvé, po prvom čítaní sme dospeli k dohode ale samozrejme rád odovzdám spra- slovo spravodajkyni Juliu Winkler, spravodajcovi, ak myslí, že by bolo treba sa vyjadriť. Vážení kolegovia, budem hovoriť stručne, hovorí pán Winkler, pretože v júli prebehla diskusia, keď sme hlasovali o pozmenujúcich návrhoch. Rád by som, keď tieto návrhy vyplývali z rozpravy, ktorá sa konala o makrofinančnej pomoci Ukrajine a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré súviseli s transparentnosťou celého procesu a ku ktorým sa viedrila Rada a parlament, sa teda dostali aj k tomuto, k tejto téme Moldavskej republiky, ktorá je v ťažkej ekonomickej situácii a ktorej ideme poskytnúť makrofinančnú pomoc. A tým vyšleme silný signál za Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spravodajcovi. Začneme hlasovať. Ste pripravení? Elektronické hlasovanie začalo. Je tu jeden hlas navyše za zelených. Mohli by ste prosím jeden z vás stiahnuť svoju kartu, ktorý ste tu za zelených? Kto z vás? Koľko hlasov tu majú zelení v tomto výbore? Dva hlasy. Je to tak, dva hlasy. Takže sú tu za zelených dva hlasy. Je tu teda jeden hlas navyše Skúsime ešte raz. Prejdeme k výsledkom elektronického hlasovania jednohlasne. 20 hlasov za. Gratulujeme spravodajcovi. Vystúpenie bez mikrofónu. Netlmočiteľné. Predseda odpovedá. Nie je tomu tak. Mali by ste sa stiažovať na elektronické hlasovanie, na to, že ste jeden hlas proti, síce vzniesli, ale elektronické hlasovanie ho nezaznamenalo. Ja vám verím, že tomu tak bolo. Zapíšeme, že ste boli proti. Takže máme 20 hlasov za a jeden hlas proti. Teda budeme hlasovať o ďalšom bode. Hlasovanie otváram k uzneseniu. Hlasovanie k uzneseniu končí. Opäť e, elektronické hlasovanie neukazuje váš hlas. Nemohli by ste si presadnúť? Ak ste opäť proti, zapíšeme to manuálne. Toto hlasovanie končí. Hla- Ďakujeme spravodajcovi pánu Juliu Winklerovi. Teraz prechádzame k peťke. Budeme hlasovať o zmene a doplnení nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii. Ja som spravodajcom Začneme hneď hlasovať. Nech sa páči, hlasovanie začína. Hlasujeme elektronicky. A to o pozmejúcom návrhu číslo 3, ktorý som stiahol a preto aj hlasujeme až o štvorke. Kto je za? Kto je proti? Proti ešte raz? Kto sa zdržal? 1 sa zdržal, ostatní hlasovali za. Pozmeňujúci návrh číslo 5, kto je za, proti, kto sa zdržal, jeden sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa. Tento pozmeňujúci návrh sa prijal s jedným hlasom proti. Pozmeňujúci Návrh 7, ak sa nemýlim. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý za jedným hlasom, ktorý sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý s jedným hlasom proti. Pozmeňujúci návrh číslo 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tento návrh je jednohlasne prijatý. Desiatka, kto je za, proti, kto sa zdržal? Prijatý s jedným hlasom proti. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Tento návrh je prijatý. A teraz prechádzame na úvodné ustanovenia. Jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Jeden hlas proti, inak bolo toto úvodné ustanovenie prijaté. 7b, pozmiňujúci návrh 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválený s jedným hlasom, ktorý sa zdržal. A napokon hlasujeme záverečným elektronickým hlasovaním za všetky zmeny. Pripravte si prosím zariadenia. Hlasujeme návrhu komisie, ako bol pozmenený teraz. Hlasovanie skončilo. William, hlasovali ste proti? Ja som teraz hlasoval za. Vystúpenie bez mikrofónu, ktoré sa teda nedá tlmočiť, na to odpoveda predseda. Veľmi pekne ďakujem. Hlasovanie o tomto uznesení Hlasovanie začína. Hlasovanie skončilo. Prijaté s jedným hlasom, ktorý sa zdržal. V poriadku. Ešte tu máme ďalšie hlasovanie. Budeme hovoriť o tom, ako dosiahnuť dohodu s komisiou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Ďakujem za toto hlasovanie. Prejdeme k bodu 6. Pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách rady všetky oddiely. Našim spravodajcom je Peter Šťastný z EPP. Začníme hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch k tejto pozícii. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 2. Kto, sa, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 5. Za? Proti? Zdržali sa? Ak sa nemýlim, tento návrh je zamiestnutý. Overíme si to však. Elektronicky začíname hlasovať. Som rád, že ste sa riadili mojou radou, hovorí predseda a teraz hlasovanie skončilo. Výsledok je, tento pozmenujúci návrh je prijatý, nezamietnutý, ako som si pôvodne myslel. Ospravedlňujem sa, hovorí predsedajúci, pozrel som sa na zlý riadok. A tak teda prechádzame k pozmenujúcemu návrhu v rámci oceku 4 pôvodného návrhu. Je to rozdelené hlasovanie a budeme hlasovať osobitne o dvoch častiach. Ale oba, obe tieto časti vypadli, takže nebudeme o nich hlasovať. Prechádzame až k odseku 5, ktorého sa týka pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijatí. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijatá. Osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Elektronicky overujeme toto hlasovanie. Začíname hlasovať o pozmenujúcom návrhu číslo 8. Hlasovanie skončilo. Tento pozmeňujúci návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 11. Tu je chyba, pretože 11 a 12 nie sú nekompatibilné. A preto by sme ich mohli skombinovať. A 12 nevypadáva, ak sa jedenástka príjme. Takže by sme mohli o nich hlasovať po jednom, čiže začneme jedenástkou. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A pozmenujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. A 14. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Napokon záverečné hlasovanie o tomto pozmenenom stanovisku. Elektronicky začíname hlasovať. Hlasovanie skončilo. Prijatý. A teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtovým riadkom alebo linkám. Sú tu dva pozmeňujúce návrhy k riadku 20. 0201 Pozmeňujúce návrh 6777. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. S jedným hlasom proti. A pozmeňujúce návrh 6778. Kto je zaň? Kto je proti nemu? Kto sa zdržal? Ten istý výsledok ako predtým a záverečné hlasovanie elektronické. Začíname hlasovať. Hlasovanie skončilo. Tento návrh bol prijatý. Iba s jedným hlasom proti. Gratulujem Petrovi Šťastnému. Prejdeme k bodu 7 a to hlasovanie od spravodajcu Joe Higginsa z GUE o právnych aspektoch občianského práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúceho sa akčného plánu na implementáciu štokholmského programu. Je tam niekoľko pozmeňujúcich návrhov, tak začneme s pozmeňujúcim návrhom číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. The vote of amendment number... Chcete si to teda overiť? Otváram hlasovanie. Elektronické. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Dobre, opakujeme hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Adopted. Uh, e, Schválený. Kompromisný návrh e, číslo 1. To je za. To je proti. To sa zdržalo. Chcete overiť? Otváram hlasovanie. May I say close? Vote is closed. Koniec hlasovania? Tak je to prijaté. Eh, amendment number six. Šestka. To je za. Proti. Zdržali sa. Overíme, otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijaté. Peťka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Tá. Štvorka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Sedmička, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Osmička, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Overíme. Nepotrebujeme deviatka, kto je za. Hlasujeme o deviatke, kto je za. Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnuté. Desiatka, kto je za. To je proti? To sa zdržal? Overíme? Dobre, nemusíme overovať záverečné hlasovanie o celom celej pozícii? Nie. Overujeme si teda hlasovanie k, bodu, e, k návrhu 10. Koniec hlasovania. A výsledok je... No, tak tentokrát vám e, stroj fungoval. Takže k záverečné hlasovanie o celom stanovisku otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania a výsledok je prijatý. Congratulations to Joe Higgins. Joe Higgins. Let's move to point eight. Prejdeme k bodu 8. Ide o zmenu a doplnenie nariadenia Rady číslo 1605 z roku 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vokajšiu činnosť. Ehm, našim spravodajcom je Kader Arif a je to rozpočtový výbor a my sme k tomu prijali stanovisko, takže elektronicky hlasujeme o návrhu Kadera a Rifa. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijaté. Iba jeden hlas je pro, bol proti. Takže blahoželáme Kaderovi Arifovi a tým sme skončili hlasovanie. Ďakujem za vašu spoluprácu. A teraz sme došli k bodu 9. Povinné uplatňovanie 61 predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov týkajúcich sa typového schvalovania motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá. Našim spravodajcom je Metin Kazak z skupiny ALDE a teraz nasleduje preskúmanie návrhu odporúčania. Dávam hneď slovo pánovi Kazakovi, aby predložil svoje stanovisko. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Je to odporúčanie, ktoré by som vám tu rád predstavil. Ide o používanie 61 predpisov, ich uplatňovanie, Eh, sú od Európskej hospodárskej komisie. Ide tu o motorové vozidlá, prípojné vozidlá a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre tieto vozidlá. V 1947 bola založená Európska hospodárska komisia OSN pre Európu na podporu znovu obnovy. Pozostáva z 56 členských európskych krajín Izrael a Izraelu USA, Kanady a stredoázijských republik. Okrem iného, táto komisia ponúka šancu na spoluprácu v právnej oblasti a v hospodárskych otázkach a úprava sa potom v členských štátoch musí povinne dodržiavať. 61 predpisov sa implementujú do európskeho práva a tým pádom by sa zabezpečilo, aby sa v administratívnych postupoch aj pri certifikácii um, odstránila dvojitá práca, čo sa týka členských štátov a aj zo strany inštitúcií takéto medzinárodne dohodnuté normy by okrem toho uľahčili prístup tretím krajinám, najmä tým, ktoré sú členmi dohody z roku 1958. S priemyslom sme konzultovali a e, s inými stranami, ktoré nevyjadrili žiadne pripomienky. Rád by som vám navrhol to, čo je tu uvedené, aby ste súhlasili s týmto textom. Keďže však náš výbor sa týmto ešte oficiálne nezaoberal, navrhoval by som, aby sme hlasovali až na budúcom zasadnutí s tou podmienkou, že sa nevyskytnú žiadne závažné zmeny. Postup sa zmenil od e, vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a postup a e, samotné právne dokumenty musí skonzultovať ešte komisia. Podľa nášho rokovacieho poriadku e, nie je možné e, teraz predkladať pozmeňovacie návrhy. Ah, OK. Um, you are right in uh, remarking that. Áno, máte pravdu v tom, že nemôžeme o tomto hlasovať takže bude asi len rozumné odložiť hlasovanie dovtedy, kým nedostaneme tu stanovisko rady. Takže, ale môžeme si medzi tým vypočuť eh, stanovisko komisie. Je s nami pán Herlic a dám jemu slovo, aby vyjadril svoje stanovisko. Donc je remercie également Monsieur Kazak pour Ďakujem, pán predsedajúci. Aj ja by som sa rád poďakoval pánu Kazakovi za jeho vysvetlenia, ako aj za rýchlu prácu, ktorú vykonal, pretože správa je už v podstate k dispozícii. Nemusím k tomu veľa doplňať. Pozadie je trošku širšie. Ide o nariadenie o bezpečnosti z minulého roka, nariadenie Rady a parlamentu a toto sleduje cieľ, aby sa niektoré predpisy Európskej hospodárskej komisie stali záväznými aj pre nás, aby sa implementovali do európskeho práva. Je to iniciatíva, ktorá má za cieľ zjednodušenie právnych úprav a smerníc a dodržiavanie predpisov Európskej hospodárskej komisie by sme tak zabezpečili. Myslím si, že to, čo povedal pán Kazak, netreba opakovať. Aj v rade prebehla diskusia, prebieha táto diskusia o tejto téme. 27. júla sa o tom hovorilo. Zo strany rady neočakávame problémy, avšak vyvstala ešte jedna otázka v tejto súvislosti je potrebné vyjasniť v texte právny základ. Tento bod je ešte otvorený. 8. septembra na nasledujúcom zasadnutí rady by sa to však malo vyriešiť a potom dokument pôjde priamo k vám a môžete sa potom rozhodnúť po oboznámení s technickými detailmi. Okay. Chce sa niekto ďalší prihlásiť do diskusie? K point, point. Ďakujem pekne. Takže bod číslo 10 je podobný prípad. Ide o povinné uplatňovanie predpisov Európskej hospodárskej komisie OSN číslo 100, ktorý sa týka typového schváľovania motorových vozidel z hľadiska elektrickej bezpečnosti. A to je tento rozdiel. Spravodajcom je pán Nikolo Rinaldi za ALDE. povedal by som, že môžeme postupovať tak, ako sme robili v predchádzajúcom bode. Nech sa páči, pán e, Rinaldi, máš slovo, máte slovo. Pán predsedajúci, tak ako ste povedali, je to veľmi podobný prípad, ale výrazne jednoduchší ako balík predpisov, ktoré predstavil druhý kolega. Ja budem hovoriť len o jednom predpise, nie o 61 predpisoch. Európska hospodárska komisia sa tu zaoberá bezpečnostnými normami, ktorí sa týkajú typového schváľovania motorových vozidiel, hybridných, teda motorových vozidiel s elektrickým motorom. Uh, Zástupca komisie už povedal, že celá táto vec sa musí prispôsobiť novému rámcu Európskej únie. Ide o nástroj, pomocou ktorého by bolo jednoduchšie uvádzať na trh hybridné vozidla. A firmy by potom nemuseli si vybavovať množstvo povolení a certifikátov. Namiesto toho by tu bol len jeden jediný nástroj, ktorý by bol tzv. referenčným rámcom. Máme tu ešte jednu správu, ktorá nemá nejakú zvláštnu politickú hodnotu. Ide tu skôr o to, že by sme chceli uvádzať na trh vozidlá, ktoré majú nízku úroveň emisí. Práve sme počuli, že aj pri tomto nariadení ešte nie je celkom jasný právny základ. Komisia o tom ešte diskutuje a oficiálne sme ešte neboli oslovení. Práve preto navrhujem, aby sme na ďalšom zasadnutí sa venovali tomuto bodu. Žiadne pozmeňovacie návrhy sa teraz nemôžu predkladať, ale ja predpokladám, že komisia tento návrh nezmení. Wants to, wants to Chce niekto niečo doplniť? Pán Herlic? Áno, ďakujem. Rád by som to trošku spresnil. Tento predpis tu zdôrazňujeme preto, lebo by mal slúžiť na to, aby sa elektrické motorové vozidlá mohli podporiť a rýchlo rozšíriť na trhu. Ide o predpis, ktorý sa vyskytol v poslednom zverejnení parlamentu a komisie. Ide o Európsku stratégiu za čisté vozidla. Ide o dokument, ktorý bol zverejnený v apríli tohto roka. Ide o iniciatívu, ktorá súvisí s týmto oznámením. To som chcela zdôrazniť. Ďakujem. A ostatným členom výboru Ďakujem teda Nikolovi Rinaldimu. Teda aspoň nemôžeme byť obvinení z toho, že sme čosi zdržiavali. E, my sme vlastne naopak e, ešte držíme krok vpred, než pred radou. Tak môžeme prejsť e, k bodu 11. Prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. To je tzv. starovcovská klauzula k existujúcim dohodám o bilaterálnych dohodách členských štátov a tretich krajín. Ako viete, Lisabonská zmluva dáva Európskej únii nové kompetencie ako takej a preto je potrebné aj tieto otázky vymedziť, pretože je to pretože naše členské štáty uplatňujú alebo poskytujú v tretich krajinách veľké množstvo zahraničných investícií alebo priamých zahraničných investícií a spravodajcom je Karl Schlitter, tak dám slovo hneď jemu. Karl, mi sa ti páči. Yeah, thank you very much, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. To je zaujímavé, že vítam, naozaj vás vítam do tejto zaujímavej diskusie. Myslím si, že môžeme povedať v kľude, že toto je niečo nové, toto je jedna z našich, našich nových právomocí, že nám spadla aj táto otázka pod kontrolu a myslím si, že v podstate oznámenie konečne prišlo 7. júla 2010 a viac menej potvrdzuje aj to, že môže dojsť k určitým konfliktom z hľadiska právomocí medzi jednotlivými inštitúciami, ale my máme novú Lisabonskú zmluvu a Lisabonská zmluva je v tomto jasná, že túto právomoc udelila aj parlamentu a respektíve e, tu tie rozhodnutie si delia tri inštitúcie a budeme sa musieť dohodnúť a myslím si, že väčšina našich kolegov súhlasí s tým, že my máme čo povedať. No a týka sa to predovšetkým súčasných existujúcich bilaterálnych dohôd. A skutočnosť, že momentálne Európska únia ehm, to má pod svojou právomocou alebo pod svojou kontrolou, znamená, že my teda môžeme ehm, o tom aj príslušne rozhodovať a túto moc uplatňovať. Predtým bolo, existovalo minimálne tisíc, ale možno aj viac ako tisíc bilaterálnych dohôd a myslím si, že je dôležité, aby sme do nich vniesli určitú právnu istotu a myslím si, že keďže tieto budú viac menej hm, paralelne existovať vedľa seba, kým nebudeme mať prijaté nové usmernenia alebo nové pravidlá ale aj tak budeme potrebovať určitú klauzulu, ktorá to, kedy tie bilaterálne zmluvy jednoducho vypršia alebo prestanú platiť. E, pretože niektoré z týchto dohôd naozaj sú už veľmi, veľmi staré a budú musieť sa aktualizovať na, moderné, e, na modernú dobu, pretože niektoré pochádzajú naozaj ešte z koloniálneho obdobia, tak, e, ale nie je obchodná politika moderná európska taká, že my jednoducho nejakú zmluvu zrušíme, vyčkrtneme a hodíme do koša, ale jednoducho musíme urobiť nové zmluvy musíme zabezpečiť právnu istotu, s tým súhlasí každý, ale takisto potrebujeme, alebo musíme e, to zabezpečiť, aby to tento proces netrval väčšine, e, pretože e, nemôžeme sa dostať do takej situácie, že niektoré z týchto zmluv budú si protirečiť s tými novými pravidlami, ktoré príjmeme. Takže myslím si, že toto je jedna z eh, tých troch dôležitých vecí, ktoré súvisia s investíciami zahraničnými. Teraz to je tá otázka tej starovcovskej klauzuly. Musíme rozhodnúť, že ako dlho bude trvať, kým sa to celé eh, skončí. Potom spadá to pod oblasť eh, investičnej politiky ako takej. A potom tá tretia otázka, ktorá s tým súvisí, je mandát, aký dostane komisia od rady a potom e, aká bude účasť parlamentu. Nemôžeme sa vlastne nejakým spôsobom vzdať ani jednej z týchto troch vecí, pretože nová mesečná politika bude potrebovať nový právny základ, dobré právne rozhodnutia, respektíve rozhodnutia podložené e, právnym základom a nemôžeme akceptovať to, že komisia a rada budú rokovať len tak e, za seba a viesť e, rokovania s Čínou, Singapúrom a podobne. Bez nás. Myslím si, že vo všetkých týchto troch veciach musíme tlačiť na to, že my máme túto právomoc podľa z e, Lisabonskej zmluvy a my musíme e, si to uplatniť a musí to rešpektovať aj komisia, aj rada. A potom, čo sa týka obsahu, tohto návrhu, ktorý sme obdržali od komisie. Ako som už uviedol predtým, Myslím si, že máme všetky teda tie bilaterálne dohody, ktoré sú už e, zastarané. Jednoducho niektoré z nich budú v konflikte s novými nariadeniami či novými predpismi a jednoducho komisia bude to musieť overiť a byť e, tým kontrolórom ktoré sú v rozpore s ním a je, aký bude postup e, týchto starých zmluv, ktoré budú musieť byť aktualizované, pozmenené, upravené, zrušené a podobne. Budeme musieť sa dohodnúť, kto to bude robiť a akým spôsobom sa to zúčastní parlament. A potom jedna vec, ktorá ma trochu trápi, že keď budeme mať túto obdobie paralelnej existencie všetkých zmluv, aj nových, aj starých, tak akým spôsobom budeme vlastne e, meniť tú doložku najvyšších výhod, teda tú najviac zvýhodnenú krajinu, akým spôsobom to pre, pretavíme do nových dohôd. Teda v jednej v zmluve krajina má určité výhody, alebo má túto doložku na vyšších výhod a potom akým spôsobom, keď táto doložka bude v nejakej inej zmluve, akým spôsobom podkope tú starú dohodu alebo inú dohodu, osobitne keď budeme mať spoločnú európsku politiku. Takže túto vec budeme musieť vyriešiť a toto pomer, bude pomerne problematická otázka a budeme to musieť vyriešiť aj jednak pre to prechodné obdobie, kedy budú platiť staré nové, jednak tu musíme musíme vyriešiť aj pre budúcnosť. Ďalej, čo sa týka spremných zahraničných investícií, aj ďalšia otázka súvisí s transparentnosťou, a takisto s poskytovaním zahraničných investícií. To transparentnosť je veľmi, veľmi veľkou témou Čiže musíme zabezpečiť transparentnosť na, do tých zmluv, ktoré existujú a tu musíme za, dostať aj do nových zmluv. A takisto musíme zabezpečiť aj lepšie vyváženie správ a povinností investorov. Tu by som sa chcel dotknúť e, aj otázky tej úplnej politiky alebo doplňania sa, doplňania sa vzájomných e, politík alebo toho, aké obsažné majú byť tie zmluvy. To znamená, že nemôžeme e, podpisovať obchodné dohody bez toho, aby sme nebrali úvahu, do úvahy životné prostredie a rôzne iné otázky. Čiže toto budeme musieť zakomponovať keď budeme aktualizovať existujúce zmluvy, alebo budeme robiť nové zmluvy, pretože niektoré z nich naozaj sú veľmi, veľmi staré a vonkoncom nespadajú do modernej európskej politiky modernej doby. Takisto je tu aj možnosť pre mnohé krajiny, ako je napríklad Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, tie majú množstva e, bilaterálnych dohôd, ale budeme sa dívať aj na nové krajiny, ktoré nemajú zatiaľ žiadne takéto bilaterálne dohody, akým spôsobom ich e, do tohoto procesu vtiahneme, ako tzv. z Euró- ako tieto krajiny zeuropeizujeme. Ďalej sú tu potom nové ustanovenia v článku 9 um, a 5, eh, kde sa hovorí, že najneskôr do určitej do, doba bude musieť komisia eh, mm, dostať eh, návrh na mandát pre rokovania za členskými štátmi, s členskými štátmi. To znamená, že zatiaľ e, nie je možnosť vidieť, aký by mal byť časový harmonogram, dokedy by mali tie jednotlivé staré zmluvy prestať platiť a podobne, pretože kým, ja som za to, aby sme si určili dátum, pretože keď si neurčíme dátum, tak nikdy neuvidíme e, svetlo na konci tunela uzavretia týchto, týchto dohôd. Čiže ja by som bol za to, aby sme mali tú e, klauzulu o tom, kedy sa majú tieto zmluvy alebo kedy tieto zmluvy majú prestať platiť. Čiže e, musíme, byť, musíme ich rešpektovať, e, musíme sa na to pozrieť, osobitne keď e, sú tieto staré zmluvy, ktoré ešte obsahujú dĺžky vyšších výhod. To všetko možné sú, všetko toto je veľmi dôležitou témou na diskusiu. vo, svojej, e, vo svojom súhlase komisia identifikuje jednotlivé rôzne právne aspekty. Je tu napríklad článok 9 ABC. Prvý sa týka európskeho práva. Áno, tu sa musí dosiahnuť dohoda o európskom práve alebo v rámci európskeho práva. Potom druhá vec sa, druhý bod sa týka prekrývania sa jednotlivých právnych úprav a tam je potrebné nejaký realistický plán. A potom tá tretia e, vec, to je dosť zaujímavá, zaujímavý problém, čiže článok 9c znie, že predovšetkým komisia mm, autorizuje otvorenie oficiálnych rokovaní, pokiaľ by tieto rokovania neboli v konflikte v, s právom a podobne, ale C hlavne hovorí, že um, prekážka vývoja vrátanie investícií, vrátanie existujúcej spoločnej obchodnej politiky. A ja nie som celkom spokojný s tým, že sa tu hovorí e, o európskej politike, ktorá sa týka investovania a investícií, pretože úlohou modernej politiky by malo byť e, nielen investovať, ale aj dosiahnuť určité iné ciele, ako napríklad sociálne, environmentálne a podobne. To je moderná obchodná politika. A keď je to takto napísané, lenže sa, keď je to súvisiace s investíciami, tak sa to dá interpretovať zo široka alebo aj z veľmi úzko. A to, na tom by sme sa mali dohodnúť a ja by som chcel to interpretovať zo široka, aby sme mohli dosiahnuť naše ciele. Takže túto otázku by som takisto chcel nastoliť. No, tu by som možno skončil a vypočul by som si kolegov, aký majú názor, prvnež predlož, budem písať svoju vlastnú správu, pretože um, najlepšie je to, na, na, to, čo je na papieri, to, to je na papieri, to, to sa diskutovať dá. Takže predseda, ďakujem pekne za túto analýzu problému, aj za otázky, ktoré s tým súvisia, alebo problémy, ktoré tým vznikajú. Prvnež eh, dám slovo zástupcovi rady, chcel by som sa spýtať, či niektorý z poslancov nechce zaujať slova. Kader Arif, nech sa páči. Si, prezident, môžem pas grand-chose a, à rajouter ce que vient de dire euh, nič k tomu nemôžem dodať. Rád by som poďakoval môjmu kolegovi, pretože vlastne hlavné hlavným bodom sa venoval. Hlavné otázky, ktoré si kladieme k tejto bilaterálnej dohode, tak ich pokryl. Ešte sa chcem venovať inému bodu, ktoré už bol, ktorý už bol spomenutý, ale je to dôležité. V júli s pánom O'Sullivanom za zatvorenými dverami, dverami sme k tomu viedli diskusiu. Bolo povedané, že tieto investičné otázky by boli dôležitou úlohou pre náš medziinštitucionálny výbor v nasledujúcich mesiacoch. Rád by som pripomenul kolegom a som si istý, že budú veľmi otvorení tejto téme, že Lisabonská zmluva nám dáva možnosti, a, ktoré by sme mali využiť, pretože Európsky parlament má teraz viac možností, najmä v oblasti investícií. Vystáva jednoduchá otázka, Grécka bolo nám povedané, že prechodné ustanovenie sa má schváliť v rámci spolurozhodovacieho procesu a že parlamentné hlasy budú vypočuté. Avšak e, táto dohoda sa s Kanadou a so Singapúrom momentálne prerokúva. E, ďalej ma, Mercosur sa má k tomu pridať, má to rôzne dôsledky. A teraz máme trošku ten dojem, že z nás niekto odsúva na stranu alebo že nehovoríme jedným hlasom. Máme dojem, že sú tu rokovania s tretími krajinami, Avšak to sa diať nemôže, pokým Európsky parlament neskoncipoval iniciatívnu správu a potom rámcová dohoda medzi komisiou a parlamentom zakladá, že rokovací, parlament musí byť predložen, rokovací mandát musí byť predložený parlamentu a treba dať všetkým zúčastneným stranám možnosť sa vyjadriť. Dúfam, že sa tohto budeme držať a čo najrýchlejšie dostaneme rokovací mandát na rokovania s týmito tretimi krajinami. To boli v krátkosti dva body, ku ktorým som sa chcel vyjadriť. Ďakujem pekne, Kader. E, Daniel Kaspery, vážené kolegyne a kolegovia, bod, ktorému sa venoval Kadir. Čo sa týka dohody, chcel by som ho veľmi výrazne podporiť, ale chcel by som sa sústrediť na to, čo je tu v neznarokovacom poriadku v bode pána Šlitera. S tým, čo nám komisia predložila, nie som veľmi spokojný. Som presvedčený o tom, že to, čo predložila komisia, môže viesť k právnej neistote v priemysle, v odboroch, trhoch a u investorov, pretože momentálne zažívame, že investori sú zneistení, ak sa zasahujú do, do jestvujúcich e, zmluv ak investori sa dostávajú pred súd alebo pred európsky, e, pred um, um, Európsky súd kvôli takýmto záležitostiam. Ak si pomyslím na mnohé zahraničné investície, tak je to posledné, čo by sme potrebovali, aby tieto investície sa museli spochybňovať a preverovať v každom jednotlivom prípade. Preto som veľmi vďačný, že o tejto téme môžeme ešte dik- diskutovať. Myslím, že by sme mali pokračovať e, s jestvojúcimi zmluvami, ak hovoríme o tzv klauzule sunset, tak som si istý, že každá zmluva raz eh, vyprší a musíme sa na túto situáciu pripraviť. Voči našim zahraničným eh, partnerom máme určité povinnosti, to by mala byť pre nás priorita a preto by sme eh, túto tému klauzuly sunset mali prerokovať. Nie som si istý, ako bude komisia postupovať a druhý bod, ktorému by som sa chcel venovať ak komisia chce v budúcnosti vyrokovať novú dohodu, tak bolo navrhované, že eh, z právneho hľadiska rada nemusí udeľovať mandát, potom sa dostávame znovu k téme právnej neistoty a dokonca vydierania. Myslím si, že týmto spôsobom môže komisia vydierať parlament, pretože tu ide o prideľovanie mandátov. My ako parlament môžeme povedať nie. Teraz s určitou krajinou sveta nechceme uzavrieť investičnú dohodu, možno zo sociálnych dôvodov, alebo ekologických, alebo z, z ľudskoprávnych dôvodov. A komisia voči nám môže tento nástroj používať ako vydieranie. Potom by um, mohol vzniknúť dojem, že si robíme, čo chceme a všetky jestvujúce dohody by mohli byť spochybnené. Ak by komisia nereagovala, myslím si, že by sme sa mohli dostať pred neriešiteľnú kopu problémov a bol by som rád, keby sme sa tejto téme venovali, keby sme v otázke časového plánovania našli akýsi modus vivendi, ako to schváliť ako predložiť pozmeňovacie návrhy v dostatočnom čase, v kľude a nie v hektickej situácii a mohli vypracovať kompromis. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme za skupinu ALDE. Daniel Desartes. Liberálna demokratická frakcia, nech sa páči, pani de Sarnes. Úplne súhlasím s tým, čo povedali moji traja predrečníci, avšak musím inak naformulovať otázku. Ide to na adresu komisie, je to veľmi dôležité, aby ste si postavili otázku prechodných ustanovení a ja s ňou súhlasím, pretože potrebujeme právnu istotu. Nesmie tu nastať právna neistota, ale ak si postavíme otázku prechodných ustanovení, tak si, sa musíme pýtať, kam vlastne smerujeme a akú politiku tu chceme uskutočňovať. Potom e, ideme na to z nesprávneho konca týmito prechodnými ustanoveniami sa nás snaží komisia zabaviť a potom pre seba si necháva najdôležitejšie body. Zmyslom Lisabonskej zmluvy je, ak my, parlamentári, máme právomoci, tak by sme mali hovoriť aj o obsahu. Nejde len o prechodné ustanovenie, hoci je to veľmi dôležité. Ide skôr o budúcu investičnú politiku, o o to, aké investície chce EÚ uskutočňovať, aké vzťahy chceme mať s tretími krajinami, ako to vyzerá s právami v oblasti životného prostredia, s ľudskými právami. Pre nás poslancov by toto malo byť dôležité, stanoviť si ciele a stratégiu a nie len časový plán. William Dartmouth. Ďakujem. William Dartmouth z EFD. Vystúpenie bez mikrofónu. Žiaľ, nie je možné tlmočiť bez zvuku. Prosíme zapnúť mikrofón. Ďakujem, nič mi tu dnes nefunguje, hovorí pán Dartmouth. Na rozdiel od mnohých vážených kolegov v tomto výbore som hlasoval tak, aby som ochránil záujmy Británie, pretože som tu nebol zvolený preto, aby som volil tak, čo bude na prospech európskemu superštátu. A z perspektívu vy britského kráľovstva je toto veľmi znepokojujúce, o čom tu hovoríme. Zmluva, o ktorej hovoríme, udeluje výsady Európe, Európskej únii aj v oblasti priamých zahraničných investícií, pretože, opakujem sa, a takto hovorí aj tento dokument, udeluje právomoci v oblasti priamých zahraničných investícií. E, môj predrečník so sebe vlastnou výračnosťou a šarmou povedal celkom správne, že sú tisícky bilaterálnych dohôd medzi národnými členskými štátmi, niektoré krajiny samotné majú tisíce takýchto dohôd a niektoré z nich majú len zo pár a toto nie je tak celkom pravda. A v tomto s ním nesúhlasím. Nemôžeme mať takéto extrémne rozdiely medzi rozličnými štátmi. Rozličné štáty sú rozličné štáty. Nie sú to tie isté štáty. To je jedna z ilúzií, na ktorých stojí Európska únia, že by štáty mali byť rovnaké. Štáty sú úplne odlišné. A jedna z krajín, ktorá má mnoho bilaterálnych dohôd, je práve Spojené kráľovstvo, Veľká Británia a 40 všetkých priamých investícií, ktoré plynú do Európskej únie, plynú do nej cez Spojené kráľovstvo alebo do Európskeho kráľovstva. A čo sa týka externých investícií, Spojené kráľovstvo je jedno z jedným z najväčších investorov a napríklad, presne tak ako Spojené štáty, sú najväčším priamým zahraničným investorom v Británii, takisto je aj Británia najväčším investorom v Spojených štátoch. A keď si vezmeme takéto podhubie a na jeho podklade si prepočítame kapitolu 3 a klauzuly, napríklad článok 3, eh, kde sa hovorí o komisii a členských štátoch, kde by sa mali modifikovať existujúce dohody, alebo uzavrieť nové bilaterálne dohody, alebo článok 9, ktorý hovorí, že komisia nebude schvaľovať otváranie nových vyjednávaní medzi členskými štátmi a ďalšími krajinami v nových dohodách. A článok 10 vyžaduje, aby členské štáty informovali komisiu o vyjednávaniach, aby ich schválila. A napokon komisia môže žiadať, aby ju zahrnuli, aby participovala vo vyjednávaniach ako pozorovateľ. A napokon v článku 17, okrem toho, že treba informovať o dohodách komisiu, Komisia žiada a môže dokonca posudzovať, či takáto dohoda je hrozbou a podmínováva existujúce európske investície alebo je v konflikte s európskymi zákonmi. Veď tieto zmeny, ktoré som citovala, sú zásadné zmeny a škodia záujmom krajiny, ktorú zastupujem. Pán Sir David Martin sa síce pozera dolu, nech sa pozera dolu koľko chce, ale Lisabonská zmluva je istým cvičením, ktoré nám malo zviazať ruky so všetkou úctou k svojim kolegom, ktorí si túto úctu väčšinou zaslúži. Je to hrozné, táto vyhliadka, keď sa na ňu pozrieme zo strany britských podnikateľov, britského hospodárstva a britských občanov a tých, ktorí bývajú v Británii, úprimne vám poviem, že franko-nemeckí zelení by mali mať možnosť vetovať investície do nových pracovných miest. Veď Británia trpí neustálým zasahovaním do svojich vnútorných záležitostí Európskou úniou a hospodárstvo sa naozaj už otriasa pod e, nevhodným regulovaním a mnohé iné členské štáty Európskej únie cítia to isté, že to nie je rozumné mať až toľko to nariadenie regulácií. Tieto návrhy, ktoré tu máme, nie sú ničím iným než otvorením dverí k niečomu, čo bude obrovskou hrozbou, poškodením. A pozerám sa naozaj na všetkých, ktorí tu sedia, pretože nás budú súdiť voliči aj v budúcnosti. Ozýva sa predsedajúci. Sú tu ešte poznámky, kým odovzdám slovo komisii. Pán Mauro Petričané, je tu za komisiu, je to riaditeľ DD Trade, obchod, má slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, za to, že som dostal slovo. Vážený pán predsedajúci, nechcem hovoriť vo všeobecnosti, prečo sú investície také dôležité. Iba stručne spomeniem tri veci. Spomente si, ako komisia vníma novú politiku v kontexte spoločnej obchodnej politiky. Prečo sme vygenerovali to, čo sme vygenerovali, aké argumenty o aké argumenty sme sa opierali pri e, tomto návrhu nariadenia. Ja dúfam, že odpoviem na niektoré otázky, ktoré členovia tohto výboru zniesli, hoci musím povedať aj to, že mnohé tieto otázky sú zložité, spletité a nebudem predstierať, že vám teraz môžem na ne všetky odpovedať. Vážený pán predsedajúci, v EÚ vo všeobecnosti fungujú politiky, ktoré zaručujú európskym i zahraničným investorom, e, že sa budú nachádzať v právnom štáte a v otvorenom trhu. Nemôžeme to isté povedať o podmienkách, v ktorých naši investori operujú vo svete. My máme našu spoločnú obchodnú politiku a chceme ňou dosiahnuť to, aby európskych investorov takisto brali v zahraničí, ako my ich berieme tu v Európe. Vyjednávania nie sú nástrojom na privilegované zaobchádzanie alebo na vyhnutie sa povinnosť povinností, ktoré vyplývajú zo zákonov, aby sa partnery pri obchodovaní mohli takémuto niečomu vyhnúť. Nové e, výsady, ktoré nám poskytuje Lisabonská zmluva, a komisia si uvedomuje, že sa týkajú aj investičnej politiky, ktorú treba nastaviť veľmi presne a zapasovať ju do, invest- do inštitučného rámcu, v rám- poradca. V tomto rámci má svoju úlohu aj parlament a komisia chce hrať svoju úlohu náležite a riadne. Už sa spomenulo, že keď sa vytvárajú nové politiky, nesmie sa ignorovať fakt, že máme 200 rozličných bilaterálnych dohôd, ktoré teraz fungujú a ktoré chránia našich investorov v zahraničí a zabezpečujú zahraničným investorom, že naša politika voči ním sa dramaticky nebude meniť, skokovo sa nebude meniť. Tieto dohody sú platné a zostávajú platné. Je dôležité si to uvedomiť, že ak nikto ich neodvola, niečo neurobí, zostávajú. V platnosti medzinárodné právo toto garantuje. Problém je, konflikt pri kompetenciách, pri priamých zahraničných investíciách. Existujú pochybnosti, čo členské štáty môžu a nemôžu. To je tá právna neistota a či majú opravné prostriedky, ako sa môžu brániť. A ak tu máme inštitúciálny proces, ktorý takéto nariadenia prijíma, treba nastaviť procedurálne postupy správne. naši investori a zahraniční investori by mali dostať ten istý signál a to, že inštitúcie pracujú na zabezpečení právnej istoty. Zároveň sa tu spomenulo už e, dnes, že zabezpečenie právnej istoty tým, že by sa zachovalo aký v členských štátoch, to nestačí. Je tu potreba, aby táto toto nariadenie neobmedzovalo budúce európske politiky, ktoré sa už riedia Lisabonskou zmluvou. Sú mnohé opatrenia v tomto nariadení, ktoré práve idú týmto smerom, snažia sa dosiahnuť tento cieľ a parlament a rada spolu e, by mali ukázať, že v tom dosahovaní tohto cieľa budeme úspešní a preto komisia vydala vyhlásenie o budúcej investičnej politike toto, táto komunikácia, toto zverejnenie tiež neodpoveda na všetky otázky, ale aspoň vysiela signál, že politika EÚ sa vyvíja a že sa rozširuje, že sa rozvoľňuje, hoci toto tento vývoj bude pozvolný, bude predvídateľný, transparentný, bude vychádzať z rozpráv a diskusí v európskych inštitúciách a dotknutý, medzi dotknutými aktérmi, že bude sa opierať o zásady a o voľbu medzi rozličnými politikami. Nebude sa správať skokovo a krátkodobo. Citoval by som tri kľúčové prvky tohto nariadenia. Prvým z nich je, že toto nariadenie má za cieľ autorizovať legálnosť v rámci Lisabonskej zmluvy a nemá predosielať žiadny právny obsah budúcich nariadení. Porušenie Lisabonskej zmluvy alebo akejkoľvek e, európskej zmluvy je neprípustné. A toto nariadenie explicitne hovorí, že Členské štáty majú povinnosti v rámci Lisabonskej zmluvy, ale zároveň sú jednotlivo plne zodpovedné za kompatibilitu svojich dohôd, bilaterálnych dohôd a že komisia môže vykonať právne kroky, ak sa jej, to, ak sa jej zdá, že neplnia si členské štáty svoje záväzky. Týmto nariadením nemáme v úmysle meniť právnu situáciu inko- Kompatibilita sa však musí postupne odstrániť a jednotlivé právomoci sa musia zladiť. Je tu, je tu vynimočné nariadenie, ktorý časov, ktoré časovo aj rozsahovo bude obmedzené a ktoré sa týka, teraz vymenujem dôvody, poprvé, nová európska politika musí byť vždy postupná. Dokonca aj keby sme mali zdroje, aj keby sme mali všetky poznatky k dispozícii, ktoré sú potrebné, je jednoducho fyzicky nemožné pre Úniu nahradiť 1200 dohôd, bilaterálnych dohôd v dohľadnej dobe jediným nariadením. Preto vytýčenie európskej politiky bude naozaj krok za krokom a tento dočasný mechanizmus má za úlohu len odvrátiť negatívne účinky alebo výsledky aby európske štáty mohli znova vstúpiť do rokovaní a upraviť niektoré svoje bilaterálne dohody, zmeniť ich, to je tiež logické, pretože niektoré z týchto bilaterálnych dohod sú naozaj zastaralé. Potrebujú nové klauzuly, potrebujú aktualizáciu v rámci spomenutého rámca. A druhým dôvodom, prečo dostanú národné štáty takéto právomoci, je, že treba upraviť nekompatibilitu medzi jednotlivými bilaterálnymi dohadami a Lisabonskou zmluvou. Napríklad to, čo sa týka dane z pridanej hodnoty, je to nástroj, ktorý je možné využiť a ak budú môcť národné štáty, národné štáty schopné si upraviť zastaralé klauzuly, bude to len na prospech veci. A mojim posledným, poslednou poznámkou, tá sa bude týkať toho, ako veľmi presne sa snažíme naformulovať, stiahnuť autorizáciu alebo splnomocnenie alebo odoprieť niekomu splnomocnenie, uzatvoriť takúto dohodu. Veľmi jasne a opatrne naformulujeme takéto odopretie z našej strany. Bude to v súlade s Lisabonskou zmluvou. E, je tu však fakt, že ak niektorá z dohôd bude nekompatibilná s Lisabonskou zmluvou, potom komisia naozaj má právomoc znemožniť, aby sa takáto bilaterálna dohoda eh, predlžila, jej platnosť predlžila. Komisia naozaj bude pozorne aplikovať tento nástroj, ktorý má k dispozícii. Prebehnú konzultácie, kde sa bude hovoriť o tom, aké problémy súvisia s konkrétnymi bilaterálnymi dohodami. Bude tu priestor na pripomienkovanie. Faktom však zostáva to, že máme novú európsku politiku a že tu máme dočasný mechanizmus, ktorý je jednoducho dočasný, ktorý je mechanizmom, ktorý dáva nové právomoci komisii ale komisia musí mať tieto právomoci, aby sa preklenulo toto neisté obdobie a aby tu sa zachovali právne istoty. A napokon, pán predsedajúci, by som sa vyjadril k niektorým otázkam, ktoré predrečníci vzniesli, členovia, poslanci tohto výboru. Pokúšame sa predložiť balík dokumentov, balík nástrojov, ktorý parlamentu a rade bude ilustrovať kompletný obraz investičnej politiky Európskej únie. Nie je to ešte hotové, ešte nemáme jednotlivé prvky tejto skladačky, ale pokúšame sa skompletizovať celý obsah. Máme mandát na vyjednávanie o liberalizácii investovania vo všetkých rokovaniach, do ktorých je zapojená Európska únia a nemáme mandát na ochranu investícií. V mnohých prípadoch naši obchodní partnery vyžadujú takúto ochranu ich investícií, dokonca to považujú za podmienku investovania. A jednoducho Európska únia nemôže odmietnúť o takejto dôležité veci, ako je ochrana investícií našich partnerov, pretože to ide proti našim záujmom. Rokovania sa ešte neuzavreli, komisia by rada poprosila, aby sa ešte prijala smernica o vyjednávaní, pretože zajtra sa tieto rokovania neskončia. Bol by som veľmi prekvapený, ak by tieto vyjednávania sa ukončili predtým, než sa skončí rozpráva parlamentu o investičnej politike. Čo sa týka nových investícií, skúmame napríklad to, či by bolo žiaduce ehm, mať nejakú úpravu investícií s Čínou? Komisia si chce vyhodnotiť dopad, chce umožniť verejné pripomienkovanie, mandáty budú prezentované parlamentu, všetky mandáty, zdôrazňujem. A potom uvidíme, či dostaneme takýto mandát alebo nie. Podľa tohto postupu pôjdeme aj dlhodobo. Nechceme vopred predosielať, ako sa diskusie budú odohrávať o tomto rozširovaní, predlžovaní. Myslíme si však, že by bolo napomocné pre parlament a radu, keby nám poskytli konkrétne návrhy, ako by mohla vyzerať smernica o ochrane investícií. Ešte sme neboli schopní abstraktne vytýčiť nejakú líniu v našich oznámeniach, ale vytýčime ju a aj popíšeme konkrétne príklady, kde naši obchodní partnery už vznesli isté požiadavky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Kaspari, žiadali ste o slovo? Rád by som sa ešte spýtal komisie. V pôvodnom mojom príspevku som sa tomu nechcel tak detálne venovať, ale potom ako zástupca komisie sa tejto téme venoval veľmi detálne. Rád by som predsa len sa ešte raz spýtal. Uh, a to zástupca komisie sa venoval veľmi intenzívne tomu, do akej miery jestvujúce zmluvy protirečia platnému právu je v Lisabonskej zmluve právomoc na vyrokovanie takýchto zmluv prenesená na, z členských štátov na E, inštitúcie, to je jasné. Nie som právnikom, ale pán predsedajúci vie, že komisia vždy bola ochrankyňou jestvojúcich zmluv. Pre mňa je veľmi mysteriózne, prečo komisia v posledných desaťročiach sa otázke viac ako tisíc investičných dohôd vôbec nevenovala, nezávisle od toho, či tieto investičné dohody sú v kompetencii EÚ. Eh, e Však komisia by sa nemala venovať eh, tomu, či eh, členské štáty uzatvárajú dohody, ktoré protirečia európskemu právu. Spala komisia v posledných rokoch? Prečo všetky jestvujúce investičné dohody by sa mali teraz revidovať a za posledné 10 ročia to nebolo nutné? Hoci jestvovali. Poprosím komisiu, aby zodpovedal túto otázku. Ďakujem, pán predseda. Mm, myslím si, že vzhľadom ku kritike E, klauzula o transparentnosti, je, to je presne to, že sme sa chceli vyhnúť tomu, aby sa neopakovalo to, čo bolo po 20 rokmi, pretože e, čo, tiež e, Komisia veľmi málo vedela o tých zmluvách. Niektoré zmluvy, niekto, niektoré zmluv nevidie. Členské štáty ani niekedy, niektoré zmluvy nepredložili komisii. Napokon tieto zmluvy sa rokovali samozrejme v dobrej viere. Čiže ja netvrdím, že teraz členské štáty na schvál robili eh, zmluvy, ktoré boli, podpísali zmluvy, ktoré boli nekompatibilné so zmluvou. To vonkoncom nenavrhujem. Ale niekedy táto otázka nekompatibilnosti sa prejavila a keď komisia eh, sa to dozvedela, tak konala, buď presvedčala členský štát, aby opätovne prerokovala takúto dohodu, ehm, alebo napríklad eh, veľký Veľa členských štátov teda vstúpilo v roku 2004 a mnohé z nich teda uskutočnili opätovné prerokovanie týchto zmluv, aby teda sa vyhli tej nekompatibilite. A v mnohých prípadoch potom mnohé členské štáty e, tvrdili, že tieto ustanovenia nie sú v v nesúlade, alebo že by boli nekompatibilné, ale takýchto bolo asi 200 a tie sú dôkladne preskúmané a snažíme sa vyriešiť eh, právne nesúlady a problémy. To samozrejme všetko trvá určitú dobu, ale ak eh, bude si to určitú dobu, keď chceme tieto túto nekompatibilitu medzi zmluvami odstrániť. Ale chcel by som povedať, že teda v rámci opätovného prerokovania existujúcich eh, zmluv v rámci nekompatibility, ktorú komisia odhalí, potom bude musieť členský štát komisii oznámiť, akým spôsobom to bude musieť vyriešiť, eh, tak aby to nebolo protirečivé s našimi základnými zmluvami Takže samozrejme, ale netvrdím, že to všetko bude perfektné a bude to fungovať ako švajčiarske hodinky hneď, ale budeme sa snažiť, alebo snažíme sa teda pripraviť jeden extra právny nástroj, ktorý by mal slúžiť ako pomoc, na ktorom sa už pracuje taktiež. Predseda, ďakujem pekne. Vrátime sa teda k nášmu spravodajcovi Karlovi Šliterovi. Chcel by ešte niečo dodať? Nechceš? No ja by som si hovoril spravodajca rád vypočul ešte radu. No už, um, toto bola ešte len prvá výmena názorov a um, myslím si, že rada má takisto um, právo sa už viac nevyjadriť, takže opätovne máte slovo na záverečné poznámky. Toto bolo prvé preskúmanie, takže vypočujeme si teraz, akú máte vy predstavu o časovom harmonograme z hľadiska tejto problematiky. Ah, sorry. No, I think it's working, yeah? I just made a comment in French to my Belgian friends. Ja som niečo bez mikrofónu povedal po francúzsky na adresu belgického predsedníctva. Nuž, myslím si, že celá táto diskusia je o tom, že žijeme v jednej situácii, ale všetci by sme chceli v nejakej inej žiť. Čiže no, chceli by sme, aby každá jedna krajina čo najlepšie rokovala a čo najlepšie dohody dosiahla, alebo chceme, aby všetci na tom boli rovnako a mali rovnaké, alebo aby každý mal nejaký iný právny rámec a každý mal rovnaké pravidlá a mal určitý manévrovací priestroj okolo nich, ale nič z toho nemáme z takýchto možností, lebo jednak členské štáty nemôžu robiť to, čo už by chceli, pretože máme Lisabonskú zmluvu, takto postupovali poslední posledných 50 rokov. A preto máme veľmi rôzne rokovania a máme teda situáciu, ktorá sa vonkoncom nikomu nepáči, ale vieme, že jediný spôsob, ako môžeme sa dostať von, je e, využiť e, Lisabonskú zmluvu, pretože tu podpísali všetky krajiny či sa to nekom páči alebo nie. Čiže ja si myslím, že keď chceme sa dostať z bodu A do B, musíme sa tom dohodnúť ako. A keď som si vypočul kolegov, napríklad kolegu Kaspariho, myslím si, že jeho hlavnou obavou je, alebo hlavným posolstvom je právna istota. A to je jasné, pretože keď toto nebudeme mať, tak nemôžeme nikomu pomôcť. Čiže musíme nájsť eh, ten prechodný proces, alebo ten proces prechodu, keď nesmieme na celý čas na toto zabúdať, ale eh, zároveň súčasná situácia predstavuje právnu neistotu, kde základné pravidlo je len, že rozhodne EÚ a každý potom už ide podľa toho, tej svojej bilaterálnej zmluvy to je aj tak právna neistota. Aj keby sme mali extrémne dlhé prechodné obdobia a rôzne výnimky a podobne, stále to bude všetko situácia, ktorá nebude vyhovujúca ani uspokojivá. A koľko konfliktov môže z takéto situácie vyplynúť, ktoré potom skončia na Európskom súde, kde bude Európska únia voči bilaterálnej dohode vystupovať a v niektorých prípadoch to bude môcť eh, prípadne byť ešte nejaký súd, OSN, pre, ne, kde budú nejakí sudcovia, ktorí, kde nebude žiadna demokratická kontrola a celé to bude totálne netransparentné. Takže e, takéto problémy by sme mohli mať alebo môžu vyskočiť. Čiže myslím si, že mali by sme postupovať podľa Lisabonskej zmluvy a určiť, e, aké bude to prechodné obdobie. Nepočul som od vás zástupcu rady nič k tej, teda k tej klauzule sunset, že kedy to tie staré zmluvy majú prestať platiť. A ešte čo povedal pán Kaspari. Aj Kadir Arif, o tomto budeme musieť veľa diskutovať, lebo vy ste takisto mali správu, um, alebo respektíve budete mať správu, podľa toho, čo som počul, ešte to nie je rozhodnuté, ale asi. A Eh, pán Dartmouth, no už nie celkom sú, som, som za to, ja som skôr za križiackú výpravu. Nepočujem druhého rečníka, pretože hovorí bez mikrofónu. Ja som veľmi eh, hrdý na svojho kolegu, tuto po mojej pravici z Francúzska. Je veľmi dobrý e, zelený politik. Nož, ale aj keď aj Švédsko s mnohým nesúhlasí, a by som určite si ich predstaviť, ako Švédsko by si chcelo ponechať e, tie zmluvy aj e, kontrolu e, nad nimi. Ale teraz máme Slovensku zmluvu, žiaľ, pre niekoho je to žiaľ, pre niekoho je to dobré asi. A ešte potom, tu som asi zabudol k, e, k tomu, čo vyjadrila komisia, že ste povedali, že je to nepredstaviteľná vec, že tu Európsky parlament bude do toho zasahovať. A takisto vítam, čo, o čo ste žiadali teda už teraz o určité usmernenia z hľadiska toho, aká by mala byť budúca politika. K tomu sa určite dostaneme v rámci našich správ. Takisto si myslím, že je dôležité, aby sme sa vrátili k otázke E, nápravy tých, tej nekompatibility medzi súčasnými zmluvami a súčasným právnym stavom, pretože vlastne odtiaľ vyplýva práve tá právna neistota, že tie zmluvy nie sú kompatibilné. A napokon ešte som zabudol spomenúť jednu vec a to je portfóliové investovanie. Toto vyriešime akým spôsobom túto otázku kladiem každému, aby od nej pouvažoval, pretože sa možno, že k nej dostanem potom neskôr v rámci mojej správy. Aha, ešte pán Kasnari spomínal čas. No už ja by som bol skôr za to, aby sme to robili radšej správne, než rýchlo. Čiže skôr som za to, aby sme tomu venovali ten čas, ktorý si to vyžaduje. E, ale napriek tomu, aj keď sme nedostali žiadne odporúčanie z komisie z hľadiska časového, mali by sme sa teda snažiť čo najskôr, samozrejme, alebo postupovať čo najrýchlejšie, samozrejme, že budeme musieť ešte o tom hlasovať a tak ďalej. A o tom bude ešte veľa diskusí, ale určite to všetko bude veľmi útočné pre budúci proces. Verím, že rada bude môcť s nami naďalej pokračovať v diskusii alebo aby nás informovala, kam sa vyvíja diskusia na rade, aby sme vedeli, pretože predtým ste mali vy právomoc, teraz e, vám bola čiastočne odňatá a nejakým spôsobom musíme sa s touto situáciou vysporiadať. Nie každému sa páči, keď príde o právomoci tak my, parlament, komisia, budeme sa musieť nejako dohodnúť, ale verím, že to bude plodná diskusia a že nájdeme cestu vpred, pretože jednoducho musíme nejakú nájsť ak nechceme skončiť právnej neistote. A to by bolo určite najhoršie, keby sa nám nepodarilo sa dohodnúť, pretože každá inštitúcia má vlastne právomoc sabota- odsabotovať celý tento proces, od- odnes- oddialovať to, zdrž- zdržiavať to, zblokovať to. Každý môže niečo zablokovať a môžeme robiť problémy existujúcim zmluvám a podobne, takže budeme musieť všetky staré problémy hodiť za hlavou a dívať sa vpred. Predseda, ďakujem pekne. Tak, ehm, Mali by sme e, spoločne viesť túto diskusiu aj o spoločnej investičnej politike v rámci aj tejto problematiky. Môžeme to pre na budúce prejednávať spolu. E, spravodajca súhlasí. Tak, predseda, teraz by sme mohli prejsť k bodu číslo 14. E, ide o energetickú stratégiu pre, EU, pre Európu na roky 2019 až 2020. A koordinátori Inter rozhodli v júli, že náš výbor by mal naše stanovisko poskytnúť výboru ITRE, ktorý je zodpovedný za túto problematiku. A práva z ITRE sa predpokladá na, na Štrasburg na konci septembra, to znamená, že my máme veľmi málo času a termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je už 2. septembra 12.00. Takže máme len niekoľko dní a mali by sme o v e, našom stanovisku hlasovať 28. septembra. Spravodajcom je pán Jan Zahradil z ECR, e z Európskych e, konzervatívnej, z Európskej konzervatívnej skupiny. ale miesto neho vystupí pán Robert Sturdy. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Zahradil sa ospravedlňuje, poslal mi určité poznámky a ja sa maximálne budem snažiť eh, cez ne prejsť a budem musieť trochu pozmeniť jeho angličtinu. Ale snáď to bude možno, že k horšiemu uvidíme, ako to dopadne. Čiže mm, komisia um, uvoľniť, e, chce uvoľniť energetický trh, pričom chce zároveň e, rešpektovať energetický kus mes v členských štátoch a zdôrazňuje, že nová energetická stratégia na roky 2011 až 2020 by mala byť postavená na princípoch e, vývoja, konkurencie schopnosti a solidarity medzi členskými štátmi a spoločne budeme teda odolávať výzvam, energetickým výzvam budúceho tisícročia um, je potrebné pritom využívať dostupnú energiu z fosilných palív, jadrovú energiu a energiu z obnoviteľných zdrojov v svojich požiadavkami udržateľnosti, konkurencie, schopnosti a bezpečnosti dodávok je potrebné ehm, rozvíjať súčinnosť medzi stratégiou EÚ v oblasti energetiky a vonkajšími vzťahmi so strategickými dodávateľmi energie, aby sme zabezpečili dlhodobý prístup EÚ k surovinám a dodávkam energie za trhové ceny Takisto je potrebné vyzvať komisiu, aby prostredníctvom obchodných dohôd urýchlila prijatie právnych predpisov ktoré o bezpečnosti a energetickej účinnosti a aby iniciovala e, na úrovni VTO celosvetové normy s cieľom posilniť otvorený a spravodlivý obchod s bezpečnými zdrojmi energie a novými energetickými technológiami. A v neposlednom rade zdôrazňujeme dôležitosť e, priamých zahraničných investícií EÚ pri budovaní a modernizovaní energetickej infraštruktúre v rozvojových krajinách prostredníctvom e, partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom a s pomocou spoločných podnikov je potrebné podporovať diverzifikáciu týchto kraj, energetického mixu v týchto krajinách. A predkladáme pozmenujúci návrh a ja prečítam tento e, návrh, e, keď som ho trochu pozmenil, lebo sa mi nezdala celkom dobrá angličtina. Čiže Neviem, ako to napokon e, vyjde v tej skutočnej podobe, ale jednoducho vyzývame, vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili solidaritu v výzvach, energetických výzvach 21. storočia. To znamená, že musí EÚ postupovať podľa článku 194 e, o pozitívnych energiách z TFFU. E, ešte raz sa spravdnem, že tu pán Zahradil nie je a ja si poznamenám všetky vaše pripomienky, ktoré, tejto správe uvediete. Predseda, ďakujem pekne Robertovi Sturdymu za, za zastúpenie pána Zahradila a teraz by sme dali slovo členom výboru, pán Žado z Zelených. Merci et bonjour, monsieur le président. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán predsedajúci. Mám len zo pár poznámok k tomu. Pre mňa je dôležité, že tu niečo chýba a to, to čo by zodpovedalo konsenzu v EÚ, čo sa týka aj surovinovej stratégie a aj celkovej energetickej stratégie. Máme jeden e, cieľ a to je energetická účinnosť a úspory energií. Ak si pozrieme celú stratégiu, ak by sme ju skoncentrovali na to, akým spôsobom zabezpečíme prístup k energetickým zdrojom mimo EÚ, tak potom si myslím, že je to nesprávny prístup zo zlého konca. Ide najmä o zabezpečenie bezpečnosti dodávok v Európe a to sa dá len energetickou hospodárnosťou a cez infraštruktúru. Ide tu aj o priemyselnú tému zabezpečenie dodávok. a v Číne existuje konjunktúrny plán v objeme viac ako 200 miliárd e, dolárov. V USA je to e, asi 100 miliárd e, dolárov a u nás je to len asi 25 miliárd dolárov. Na prvom mieste musí byť energetická účinnosť. A v EÚ existuje široký konsenzus o použití obnoviteľných zdrojov energie, avšak nedosiahli sme dohodu o, o atomovej energii. Práve preto by tento text mal vyzdvihnúť potrebu dosiahnutia konsenzu v týchto kontroverzných otázkach. potom nestačí zdôrazňovať v oblasti energie len subsidiaritu. Energetický mix záleží od každej krajiny. Aj v oblasti energetického mixu, najmä v oblasti obnoviteľných energií, sú tu dôležité rozhodnutia EÚ, ktoré ukazujú, že obnoviteľné zdroje energie by mali byť zahrnuté do energetického mixu. A nie je to len záležitosť členských štátov. Ven budeme mať šancu ešte zapracovať mnohé návrhy, ktoré vylepšia tento text. Počúval som vás pozorne aj všetky vaše pripomienky. Sú tu ešte ďalšie pripomienky alebo poznámky poslanci z tohto výboru? Nie. Prejdime Prejdime teda ku komisii. DG Energia sa nám ospravedlnili že nemôžu prísť a zúčastniť sa. Neviem, či DG obchod by sa chcel vyjadriť. Nie. Takže ďakujeme. Ale pánu Zahra- k pánu Zahradilovi nie som si istý, aká je jeho pozícia k jadru, ale jadro získava popularitu v niektorých krajinách. Chcel som len toto zdôrazniť, to som asi zabudol v mene pána Zahradila. Ďakujeme za túto poznámku. Ďalší bod programu číslo 15. Navrhujem, aby sme o 5 minút uzavreli tento bod 15, pretože začína schôdza koordinátorov. Súhlasíte všetci, že bod 15 uzavrieme v priebehu 5 minút? Ide tu o poskytnutie záruky Európskej únie, Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie. Náš spravodajca William Dartmouth a gestorský výbor Ivajlo Kalfin za, za výbor, rozpočtový výbor. Teraz má slovo pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, hovorí pán Darmuth. Názor spravodajcu vychádza z mojich vlastných názorov, ale neuspokojím sa len s nimi, bude to len expoze. A čo najjasnejšie sa pokúsim vysvetliť, o čom toto vlastne všetko je. Možno sa budem opakovať, spomeniem to, čo som povedal pred šiestimi týždňami, ak tu sedí niekto, kto si ešte pamätá, čo som povedal. Tomu človeku sa ospravedlňujem za to, že sa opakujem. Mimoriadne ďakujem profesionálom a odborníkom z Európskej investičnej banky, ktorí pracujú na komisii a ktorí z komisie sem dnes prišli, trávili so mnou istý čas a pomohli mi intelektuálne si vyjasniť niektoré záležitosti, o čom toto celé vlastne je. Ide o to, že existuje záruka, zo strany európskeho rozpočtu, garantovaného EIB, na 200 25,8 miliardy eur z, a v oktobri 2008 toto bolo uzavreté. A ďalej tu máme ďalšie e, dve miliardy, ktoré tiež boli dodatočne schválené táto suma spolu umožňuje inštitúciám v istom rozsahu vykonávať svoju prácu. Je mi veľmi ľúto, že pán Šliter odišiel práve v tejto chvíli, pretože ako pán Kaspari, aj my pozeráme na veci z rozličných uhlov pohľadu. Škoda, že je táto pôda taká kamenistá a mali by sme posunúť na vyššiu úroveň projekty, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Ďalšie projekty sa týkajú miestneho rozvoja a je tu aj rozšírenie počtu krajín, ktorým sa budú požičiavať peniaze. Irak, Kambodža, Líbia a Island. Napríklad budú patriť medzi tieto krajiny. Rád by som tiež dodal, že z histórie požičiavania peňazí sme sa dozvedeli, že Európska investičná banka má veľmi dobrú návratnosť svojich pôžičiek. Majú len dve nedobytné pôžičky a tie sa týkajú Argentíny a Juhoslávie, tieto krajiny z časti z... Argentína prakticky zbankrotovala sériou mnohých kríz a Juhoslávia prestala existovať, takže uh, tieto pôžičky sú nedobytné, napriek tomu sa argentínska pôžička preorganizovala a juhoslávska pôžička bola pridelená alebo rozdelená medzi následnícke štáty Juhoslávie. A nebudem ich tu vymenovávať jednu za druhou, práve preto, že jedno z týchto mien by mohlo vyvolať kontroverzie zo strany kolegov, poslancov. Takže vlastne Európska investičná banka neutrpela žiadne straty z úverov. Ďalej by som dodal, že EIB je veľmi dobre kapitalizovanou bankou a je schopnou úverovať bez toho, že by vyžadovalo navršenie svojho kapitálu. A ďalší bod, ktorý je hodný pozornosti, je, že veľmi vysoké sumy, ktoré teraz spomeniem, sú stropmi. Nie sú to ciele. Takže očakávanie je, že tieto sumy peňazí, ktoré sa požičajú za istých podmienok, budú naozaj významne nižšie. Významne nižšie než čísla, ktoré teraz spomeniem, to je miliard eur a potom necelé, necelé 2 miliardy eur v úveroch. Banka sa snaží splniť niektoré ciele EU nekomerčné ciele vytýčené Európskou úniou a tieto záruky majú zabezpečiť, aby sa dodatočné riziko požičiavania nekomerčným subjektom znížilo. Rád by som tiež ilustroval a vniesol istú perspektívu do sumy dodatočných 9 Jediná vec, ktorú by som upravil v tomto expoze, je to, že spomeniem významný tlak zo strany Európskeho parlamentu na EIB, aby EIB požičiavala viac peniazy na rozvoj rozvojovým krajinám. Tieto pôžičky na rozvoj sú náročné na manažovanie a na personál a vyžadujú oveľa viac personálu a prístupu k rôznym grantom, aby sa tieto pôžičky mohli zrealizovať. V istom zmysle budú plniť ďalšie funkcie, nielen tie, ktoré doteraz vykonáva EIB. Takže bude to proporčne drahšie a možno by kolegovia mali brať na zreteľ, že EIB by jednoducho sa malo viac venovať požičiavaniu na rozvoj. Bol by som veľmi rád, keby sa táto téma otvorila a keby sa o nej ďalej diskutovalo. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Nech sa páči. Ďalší poslanci výboru, pán Kutáš, tieňový spravodajca, má slovo. Ďakujem. Prvé. Polovica investícií prípada na investície Svetovej banky. Práve preto sú úvery EB silným nástrojom, ktorý je veľmi užitočný pri takých projektoch ako klimatické zmeny, sociálna klima, e, štruktúra, podpora trvalo udržateľnej dopravy. A dôležité malé a stredné podniky sú tak podporované. Myslím si, že ich treba celkom určite podporiť, pretože Takýmto spôsobom sa dá podporovať hospodársky rozvoj a dá sa bojovať proti nezamestnanosti. Takisto partnerstvami medzi EÚ a týmito krajinami e, sa dá napredovať, dá sa bojovať proti chudobe, dá sa podporovať rozvoj a dajú sa vytvárať podmienky e, pre rozvoj obchodu. Chcel by som ešte niečo doplniť. Myslím si, že ročné hodnotenie efektívnosti úverov by bolo dobré, aby sme sa dopracovali k vyššiemu stupňu transparentnosti. A tým pádom by sa odbúrali aj administratívne prekážky. Alebo minimálne zmenšili. Nové rozhodnutie v tejto súvislosti by bolo určite dôležité. Janek Šado má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento bod sme už mali v predchádzajúcej diskusii. Skutočnosť, že Európska investičná banka má teraz mandát, čo sa týka klímy nespôsobí nejaké veľké problémy, avšak s tou podmienkou, že by sme sa mohli dohodnúť na kritériách financovania, ktoré bolo navrhnuté. Doteraz tieto kritéria nie sú k dispozícii, čo sa týka projektov, ktoré majú bojovať proti klimatickým zmenám. A prvé informácie v tejto súvislosti, ktoré sme dostali, nie sú veľmi uspokojujúce, pretože sa mi zdá, že um, otázky um, ako projekty CO2 alebo uh, biopalivá uh, sú projektami, ktoré sú zahrnuté v mandáte. Patria tam aj protipovodňové hrádze. Samozrejme, že môžeme mať mandát, ktorý zahrňa klimatické záležitosti, ale projekty, e, ktoré negatívne vplývajú na klimatické zmeny, to sú práve tie e, projekty, o ktorých som hovoril, teda otázka um, e, CO2 a iných súvisiacich um, projektov, tak tieto by mali byť z mandátu vyňaté. Ďakujem pekne komisii. Slovo má Stefan Apfer. Vystúpenie je však bez mikrofónu. Poprosíme zapnúť mikrofón. Ozýva sa hlas. Mikrofón stále nefunguje. Tlmočníci nemôžu tlmočiť. Does this work? Ah, okay. Yeah. Okay. No, thank you very much. Ďakujem, tento mikrofon už funguje. Nemám tak veľa čo dodať k tomu, čo už bolo povedané. Veľmi výračne sa vyjadrili predrečníci k návrhu komisie, ktorý je nutný podľa súčasného právneho základu. Chcela by som iba zdôrazniť súčasné rozhodnutie pre dátum vypršania, ten oktober 2011. To znamená, že bez nového rozhodnutia EIB nebude schopné ďalej požičiavať a úverovať. Táto záruka vyprší. Neviem, či tu je kolega z EIB, ktorý by mohol vysvetliť ešte niečo viac k otázke o klimatických zmenách. That's all right. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nechcem pridávať veľa k tomu, čo tu odznelo. Chcem iba zdôrazniť základnú vec, že EIB v tejto oblasti aktivít mimo Európskej únie pracuje na základe politického mandátu a to znamená, že to, čo robíme, je implementovanie alebo realizovanie európskych politík a aby som odpovedal na otázku ohľadne kritérií investovania do klimatických zmien a opatreniach proti klimatickým zmenám, vychádza to z definícií projektov, ktoré budú zahrnuté do mandátu na aktivity súvisiace s klimatickými zmenami. Nemáme čo skrývať. Poznamenám si, že sa o tom diskutovalo a poviem o tom neskôr viac. Nejde tu o to, že by sa banka rozhodla, čo bude financovať. To sa rada, parlament musia dohodnúť, aké veci spadajú pod energetickú politiku a aké spadajú pod politiku boja proti klimatickým zmenám. A ďalšie veci sú zase za záležitosťou zabezpečenia dodávok projekty eh, možno spadajú pod viaceré mandaty. Takže opäť chcem zdôrazniť, že by sme si chceli vyjasniť tieto záležitosti, odprezentovať kritériá, aby sme naozaj konali transparentne podľa vašich požiadaviek a aby sme zrealizovali to, čo vy rozhodnete na tejto úrovni. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a týmto uzatváram rozpravu k bodu 15. Vraciam slovo Williamovi Dartmouthovi, nášmu spravodajcovi. Mám veľmi málo čo dodať, ale chcem oficiálne ohlásiť, že pred šiestimi týždňami som povedal, že EIB je polovica Svetovej banky. O to však nejde. Ide skôr o to, že EIB je veľmi, veľmi základnou inštitúciou a to, čo táto inštitúcia robí, má svoj dopad, má svoje účinky. Iní poslanci z tohto výboru si možno všimli, že nie často súhlasím s členmi skupiny ECD, ale podľa mňa teraz eh, je tá výnimka. Malé a stredné podniky by mali naozaj sa podieľať eh, na prístupe k týmto úverom. Opravuje, opravujem sa, hovorí rečník, mali by, byť plný, mali by mať plný prístup k úverom. To je môj názor. EIB má istú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. To bolo definované a teraz je loptička na dvorci parlamentu, musí sa vyjadriť parlament a naozaj na mňa zapôsobilo to, čo sa tu povedalo o zabezpečení dodávok energie. Je to legitimita legitímny cieľ, žiaduci cieľ, nekomerčný cieľ, ktorý by sa mohol zabezpečiť niektorými úvermi, ktorých cieľom by bolo zabezpečiť dodávky energie. Teším sa na ďalšie kolo tejto rozpravy, kedy možno dokonca budeme mať k dispozícii aj písomný dokument. Ďakujem a týmto uzatváram diskusiu. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že na konci septembra bude k dispozícii text, teda 29. budúci mesiac. Ďakujem za účasť. Pokiaľ nie sú v bode 16 rôzne otázky, rozlúčim sa a ďalšie stretnutie bude 28. a 29. septembra. Začneme o 9. ráno 28. Tak ako sme sa dohodli, teraz bude schôdza koordinátorov za zatvorenými dverami. O 5 minút poprosím ľudí, ktorí tu nemajú byť, aby za týchto 5 minút opustili miestnosti. Ďakujem. There's another